Vážení kolegovia, teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Tým je vyhlásenie komisie k téme smerom k oživeniu hospodárstva. No a v mene komisie máme pána komisára Lásloa Andóra. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, robustné a systémové riešenie musíme nájsť a už veľmi skoro tak aby sme dokázali čeliť finančnej a hospodárskej kríze. Veľkým dopadom tejto krízy je najmä mimoriadne vysoká nezamestnanosť. Nezamestnanosť, ktorá v súčasnosti dosahuje 10,3 v 27 členských štátoch Európskej únie. Je to úroveň, ktorú sme nevideli od 90. rokov. V eurozóne je miera nezamestnanosti ešte vyššia, dosahuje až 11 z pracovnej sily. Aby sme našli reálne riešenie pre európsku súčasnú krízu, potrebujeme prístup zameraný na pracovné príležitosti. Balíček zamestnanosti, ktorý komisia predstavila v apríli, ukazuje, ako tieto politiky dokážu zabezpečiť, aby tvorba pracovných príležitostí posúvala aj hospodársky rast. Tento balíček bude vyvažovať hospodárske riadenie tým, že posilní koordináciu zamestnaneckých politík. Potrebujeme veľmi silnú podporu Európskeho parlamentu, tak aby sme túto tému dokázali posunúť ďalej. Balíček komisie má preorientovať európsku politiku na tri základné línie prvom rade podporujeme opatrenia, ktoré majú vytvoriť pracovné príležitosti a, a presadiť väčší dopyt po práci v rámci celého hospodárstva. Podporovať zelené hospodárstvo, informačno-komunikačné technológie a zároveň zdravotné e, služby a služby sprevádzajúce zdravotníctvo, ktoré môžu generovať veľa pracovných príležitostí, pre ktoré bol pripravený detailný akčný plán. Máme tu konkrétne intervencie, ktoré majú podporovať tvorbu pracovných príležitostí, ako napríklad e, dotácie pre novo vytvorené pracovné miesta, rozpočtované neutrálne daňové úlavy, presuny daní z pracovných daní na environmentálne dane, e, pom- pomoc pre nové podniky, e, CZČO a samozrejme v neposlednom rade aj sociálne hospodárstvo. Po druhé, tento balíček sa snaží celý trh práce zdynamizovať prostredníctvom vyvážených reforiem, tým, že budeme investovať do zručnosti a odstraňovať prekážky voči e, slobodnému pohybu tovarov a osôb. Potrebujem zabezpečiť presun na, trhový, na tento trhový model, tak aby sa aj presuny vyplatili. Dynamickejší európsky trh bude musieť znižovať nedostatky niektorých zručností a niektorých kvalifikácií. Práve preto musíme investovať do nových zručností a vytvoriť nástroje, ktoré budú očakávať a monitorovať dopyty po budúcich zručnostiach na trhu práce. Komisia je rozhodnutá podporiť mobilitu tým, že bude odstraňovať také prekážky, ako tie, ktoré ovplyvňujú napríklad prenosy dôchodkov. Zároveň sa snažíme transformovať súčasný systém EURES tak, aby sa z toho stal autentický systém zamestnanosti v Európskej únii, ktorý bude eh, naplňať potreby zamestnancov a zamestnávateľov a uchádzačov zamestnania v celej Európe. Ďalej, tento balíček musí eh, zlepšiť celú správu eh, politiky zamestnanosti. Chceme zlepšiť monitoringu politik zamestnanosti členských štátov, tak aby opatrenia v oblasti sociálnych eh, tém a zamestnanosti nezaostávali za ekonomickými opatreniami. Zároveň treba zapojiť sociálnych partnerov, tak aby sme monitorovali aj vývoj miest na európskej úrovni. Okrem toho, tento balíček vytyčuje aj veľmi silné prepojenie medzi eh, reformou trhov práce v členských štátov a zároveň investíciami eh, cez európske investičné nástroje, najmä Európsky sociálny fond. Podpora parlamentu pre tento balíček je kľúčová. Poskytne, poskytne to e, ďalší politický stimul pre zamestnanosť, ktorá je jedným z kľúčových kameňov Európskeho paktu rastu. Teším sa na dnešnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz vystúpia rečníci v mene jednotlivých politických skupín. V mene EPP vystúpi pán Čaba Öri. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, pán komisár. Nedávno komisia oznámila svoj úmysel predložiť tento balíček. Ja osobne za EPP veľmi vítam tento balík. Ja si myslím, že my to podporujeme, podobne ako podporujeme návrh, ktorý súvisí s balíkom zamestnanosti a to je vlastne prvý návrh e, parlamentu. Moji kolegovia sa iste dotknú ďalších tém, ale ja chcem povedať e, niekoľko slov na úvod. Je polutovania hodné, že v niektorých e, problémových okruhoch nezastávame nový, nezastávame rovnaký názor, ale dosiahli sme dohodu, pokiaľ ide hlavne o jednoznačný postoj k nevyhnutnosti vyriešiť problematiku nezamestnanosti mladých ľudí. Podľa nášho názoru je to tak, že niektoré stratégie nie sú dostatočné. V každom prípade treba povedať, že je dobré, že komisia chce naznačiť usmernenia v tejto problematike. Zastávam názor, že dobre stanovuje priority, napríklad pokiaľ ide o podporovanie zdravotníckých a opatrovateľských služieb, kde by sa mohli vytvoriť nové pracovné miesta. A rád by som upozornil na to, že by bolo dobré, keby sa smernica o dôchodkoch čo najskôr presadila. Ďalej dôležité, aby sme odstránili prekážky vo voľnom pohybe pracovníkov z Rumunska a z Bulharska, takže v každom prípade túto iniciatívu vítame. Ďakujem pekne, pán komisár, a kolegovia budú pokračovať ďalej. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja chcem vás naozaj urgentne poprosiť, poprosiť, aby ste sa držali rečníckého času, ktorý máme pridelený, lebo máme pred sebou veľa vystúpení a veľa rečníkov, ktorí čakajú na svoje vystúpenie, takže neukracujte ich o možnosť vystúpiť. Teraz v mene eh, socialistov a demokratov vystúpi pani Permáš Berez, nech sa páči 3 minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Európsky parlament chcel zorganizovať túto rozpravu vychádzajúce z balíka pre zamestnanosť, ktorý ste ako komisia predložili a e, momentálne máme pocit, že je dôležité tu v plene e, sa k tomu vyjadriť, e, pretože Európska rada možno začne s iniciatívou na rast popri, ďalším veľmi, po ďalších veľmi dôležitých bodoch programu. A v tejto iniciatíve rastu by podľa nás malo byť počuť váš, rast, váš hlas, teda hlas v prospech rastu. A práve preto je veľmi dôležité, že tu dnes máme túto dnešnú rozpravu. Keď sa pozrieme na očakávania Európanov, Máme tu historicky najvyššiu nezamestnanosť, e, finančné trhy sú nestabilné, ale je dôležité dať ľuďom zamestnanosť. To ich najviac zaujíma, na tom im najviac záleží. Toto je to očakávanie, na ktoré musíme reagovať. A táto nádej e, je konfrontovaná so zhoršujúcou sa e, situáciou naozaj každý deň. E, máme tu mladú generáciu nezamestnanú, ktorú sa dá požadovať za stratenú, pretože 6,7 milióna mladých sú nezamestnaných. Jeden zo štyroch hľadajú, hľada pracovné miesto a podľa Medzinárodnej organizácie práce sa situácia do COVID-16 nezlepší. Európska komisia opakuje, že je potrebný určitý čas aby eh, prijaté opatrenia mm, sa chytili, aby sa uchytili. Ale, eh, pán komisár, keď sa pozme tie národné plány, pokiaľ ide o reformy v členských štátoch, také, ktoré zaslali komisii, tak tam eh, vidíme aj opatrenia pre zamestnanosť, ale často sa tieto opatrenia nedodržiavajú. Takže v tomto balíku pre zamestnanosť, ktorý ste nám predložili, eh, z toho by som chcela eh, počiaknúť dve veci, ktoré eh, podľa nás sú najpostatnejšie. Po prvé, to tabu, ktoré uh, ste vy um, načrtli, evokovali. Minimálna mzda. Minimálna mzda je dôležitým prokom v rozprave v boji proti chudobe a proti sociálnemu vylúčeniu, v boji proti sociálnemu dumpingu uh, s cieľom navrhnúť e, otázku agregovaného dopytu, jeho stimulácie a tak ďalej. Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, veľmi podstatná, ak chceme naozaj vyriešiť e, tie vnútorné nerovnováhy v Európskej únii. A potom je tam ešte druhý návrh, ktorý vy podporujete a viete, že Európsky parlament e, vás v tom podrží. Ide o garanciu alebo teda záruku pre mladých tak, aby e, žiaden mladý človek nemohol byť ponechaný bez práce, e, bez nejakého vzdelávacieho programu po štyroch mesiacoch na trhu práce. Toto je naozaj veľmi podstatný návrh a naozaj ide o konkrétne e, kroky, ktoré musíme aplikovať v najbližších mesiacoch. E, v finančnom výhľade e, na najbližšej rade musíme v tomto dosiahnuť konkrétne pokroky. Takže ďakujem pekne, pán komisár, za tú dynamiku, ktorú môžeme spoločne vdychnúť, tak aby sme napravili stratégiu, ktorá veľmi dlho išla iba smerom k úsporám, čo nebolo správne. Ďakujem. Επόμενος ομιλητής Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom v mene skupiny ALDE je pán Benien na dve minúty. Tento balíček zamestnanosti má mnoho veľmi dobrých nápadov pre členské štáty, ktoré si môžu osvojiť vo svojich politických aktivitách, tak aby sa dokázali vymaniť zo súčasnej krízy. Dotýka sa niektorých kľúčových oblastí, ako napríklad zamestnanosti mladých alebo vzdelávania, tvorby zručnosti a pohybu pracovnej síly. A okrem toho naznačuje aj oblasti potenciálneho rastu, ako napríklad zelené technológie. Ale myslím si, že kľúčový kameň, uholný kameň toho, to, čo sa komisia snaží dosiahnuť v, v rámci obnovy pracovných miest, je štruktúrálna zmena na trhu práce komisia. Nemyslím si, že by sme tu mali chodiť okolo toho a nejakým spôsobom to nepomenovať. Ide o to, aby sme urobili zásadné zmeny. Komisia by mala urobiť dopadovú štúdiu ohľadom súčasných pravidel na trhu práce v Európskej únii a pripraviť reformné návrhy. Viem, že tu je veľa obáv, že takéto reformy môžu mať negatívny dopad na pracovnú silu a zároveň na sociálne práva. To je samozrejme pochopiteľné, ale ak neurobíme nič, tak sme zlyhali pri tom, ako sa snažíme eh, vyriešiť problém nezamestnanosti mladých. A nedostatok konkurencieschopnosti, ktoré vidíme v niektorých európskych členských štátoch, sa tiež nepodarí vyriešiť. Rozhodne potrebujeme zmysluplné, pragmatické a sociálne vyvážené riešenie pri hľadaní týchto reforiem. Ale len pri urobení zásadných štruktúrálnych zmien, ktoré máme spraviť teraz, dokážeme pripraviť a vytvoriť adekvátny základ pre rast na strednodobom a dlhodobom horizonte. Udržateľná konkurencieschopná európska ekonomika postavená na dobrom výkone, nie na verejnom zadlžovaní, je cesta k tomu, aby sme vytvorili ehm, väčšie, no, teda znižovali mieru nezamestnanosti a tvorili nové pracovné miesta. Stratégia ako taká nepostačuje, rovnako nie reforma trhu a práve preto vítam návrhy v tomto balíčku, aby sme podporili podnikanie a riešili nezamestnanosť mladých. Najmä to predstavuje príležitosť, aby mladí ľudia mohli získať zručnosti, ktoré sú kľúčové. Nové podniky sú zamestnávateľmi do budúcnosti a právo na vytvorenie nového podniku malo byť zachované. Mali by sme identifikovať a riešiť bariéry, ktorým čelia potenciálni podnikatelia v skupine ALDE. Budeme s vami, pán komisár, adekvátne komunikovať, aby sme tento balíček posunuli čo najďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v mene zelených pani Cornelisen, nech sa páči, máte dve minúty už e, pre stovky miliónov Európanov, e, pre zamestnaných e, a nezamestnaných je práca veľmi dôležitou témou a tvorba pracovných príležitostí mala byť na vrchole našich priorít. Je to rozhodne krok správnym smerom. Som veľmi entuziastická ohľadom myšlienky monitorovacieho systému pre trh práce. Zároveň to je dôležitý predpoklad a dôležitý prvok celého tohoto semestra Dôležitý je aj dôraz na zelené pracovné miesta. Zelení sú veľmi radi, že si mohli prečítať tie časti tohoto návrhu, ktoré hovorili o zelených pracovných miestach. Ehm, a vieme sa s tým veľmi identifikovať. 100 tisíc alebo 200 tisíc nových pracovných príležitostí bude vyplývať len z využitia moderných technológií a recyklácie existujúcich materiálov. Toto musíme využiť a tak, aby sme dokázali využiť zelený rast aj pre tvorbu pracovných príležitostí. Ale nie som si istá, či sa to je podarí zrealizovať, pretože banková únia, fiskálna únia, politická únia. Všetky tieto témy, to sú tie témy, ktoré majú prioritu. A e, treba povedať, že v témach ako je sociálna únia zaostávame, zaostávame až priveľa. Ako dokážeme zabezpečiť, aby aj sociálne témy, sociálna oblasť získali tú pozornosť, ktorú si právom zaslúžia? Pretože skutočne nechceme, aby sme tu mali nemieru nezamestnanosti, ktorá už bude mimo našej kontroly. Hovoríme tu o príliš veľkých deficitoch, ale my tu máme aj deficit nezamestnanosti a tomu by sme sa mali riešiť Tomu, tomu sme sa mali venovať. Hovoríme, že mzda, mzdy sú v Európe príliš vysoké, náklady na prácu sú príliš vysoké v porovnaní so zvyškom sveta ale máme tu aj situácie, kde, kde je mzda pod úrovňou chudoby. Máme tu mnohé tabu, eh, ktoré neotvárame aj v sociálnej oblasti. Hovorme o minimálnej mzde, hovorme o sankciách, keď eh, keď budeme eh, vidieť, že ľudia sa prepadajú do pasce chudoby. Pán eh, komisár, želám vám všetko najlepšie vo vašej práci. Ďakujem pekne. Ďalej v mene ECA, ECR vystúpi pani McIntyre. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nezamestnanosť je bez pochyby vážna obava. A vítame e, oznámenie komisie ohľadom e, obnovy pri tvorbe pracovnej príležitosti, ale úplne odmietam výzvy pre väčšiu mieru harmonizácie európskej legislatívy v oblasti zamestnanosti. Akákoľvek snaha vytvoriť európsku minimálnu mzdu a odmietame akékoľvek výzvy preto, aby Európska únia mala kontroly a sankcie e, na národných trhoch práce členských štátov. Európsky plán rastu nevytvára pracovné miesta. Vytvárajú ich podnikatelia, biznisy, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta. Nemali by sme zavádzať opatrenia, ktoré budú vytvárať alebo dosahovať neželané výsledky. A v podstate budú viesť k tomu, že podnikatelia alebo samostatne zárobkovo činné osoby budú demotivované rásť a nebudú môcť poskytovať miesta pre ďalších. Malé a stredné podniky a mikropodniky v súčasnosti poskytujú 90 miliónov pracovných miest v súkromnom sektore a majú obrovský potenciál pre tvorbu ďalších pracovných miest, rast a inovácie. A musíme robiť všetko preto, aby sme im pomohli, namiesto toho, aby sme im zbytočne hádzali pole na podnohy. Ďakujem veľmi pekne. V mene EFD. Ďalej vystúpi pán Helmer, má minútu a po nech sa páči. Vážený pán predseda, počas druhej svetovej vojny eh, britské kráľovské letectvo sa veľmi trápilo stratami medzi eh, svojimi bombardiermi. A takýmto spôsobom sa snažilo chrániť svojich, svoj personál najmä tým, že, ne, že obrnili pancierom pilota. Až potom, keď potrebovali viac ochrany, tak dali eh, panciera aj okolo navigátora a potom ešte aj okolo bom, bom, bomečíka a, a stále sa snažili obrňovať zvyšky lietadla. Nakoniec uvedomili, že dali toľko brnenia, toľko pancieru na lietadlo, že lietadlo sa už neodbihlo od zeme. Potom e, panciar dali dole a lietadla išli oveľa vyššie a rýchlejšie a zároveň sa znižili aj miery strát. Vážený pán predseda, už 10 ročia Európska únia e, stále nabalovala e, regulatívy a obmedzenia na trh práce. Robila to s dobrými úmyslami, robila to s cieľom chrániť pracovníkov, ale dopad je ten, že vytvorila trh práce, ktorý je tak preťažený, tak nedynamický, tak neflexibilný, že jednoducho nedokáže lietať. A okrem toho to všetkého sa v súčasnosti pozeráme na zelené pracovné miesta. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, by mali vedieť, že sú štúdie od viacerých európskych krajín, dôveryhodné štúdie, ktoré poukazujú na to, že každé zelené pracovné miesta, miesto stojí 2, 3 až 4 miesta v ostatnom hospodárstve, pretože zelená energia je tak drahá, že v konečnom dôsledku to obmedzuje rast vo zvyšku hospodárstva a takýmto spôsobom obmedzuje pracovné miesta. To, čo potrebujeme, pracovné miesta pre nové prvej možnosti je prvá je deregulácia regulácia a potom je to aj opustenie našich zelených ašpirácií. Ďakujem veľmi pekne, pán Helmer. Ďalej, v mene e, Sjednotenej európskej lavice, nordickej lavice, máme pani Ines Kristinu Zuber na 1,5 minúty. Ďakujem vám pekne, vážený pán predseda. Tento návrh obsahuje jedno konkrétne opatrenie, ktorým ktorým sú menšie kapitálové poplatky nad rámec, eh, nad rámec existujúcich odvodov pre zamestnancov. V podstate to vedie k privatizácii eh, sociálneho systému, systému sociálneho zabezpečenia. V skutočnosti musíme investovať do sociálneho hospodárstva. To, čo tu v podstate hovoria, e, je to, že sa uzatvárajú verejné služby, ukončujú verejné služby a menia to na podnikateľské príležitosti pre súkromný, súkromný sektor. Zároveň tu hovoríme o tom, že mzdy majú vychádzať z produktivity. Tak opäť e, to vedie k tomu, že zamestnanci sú zodpovední za výkonnosť ich podniku, čo samozrejme, ako všetci veľmi dobre vieme, závisí z mnoho, od množstva ďalších faktorov. Hovoríme tu o tom, že meníme flexibilitu e, pracovných hodín. V zásade e, sa tu snažíme len zlepšiť mobilitu pracovníkov. Dobre, to je v poriadku, ale inými slovami propagujete emigráciu ako riešenie nezamestnanosti? Myslím si, že tento návrh komisie skutočne nepomáha rastu. V podstate povzbudzuje prepuštenia v mnohých krajinách. Komisia, komisia si osvojila sociálnu retoriku, ale jej návrhy robia presný opak, čo sa týka zamestnanosti. A preto my by sme chceli ukončiť tieto úsporné neoliberálne politiky. My by sme chceli vidieť väčšie investície do verejného sektora na vyšenie platov Ďakujem veľmi pekne. No a z mene nezradených poslancov vystúpi pán Tomás Mann 1,5 minúty. Nezamestnanosť v Európskej únii v podstatnej miere vzrástla. Ako vyzerá tento plán pre vytvorenie pracovných miest? V Európe chceme podporovať malé a stredné podniky, konkrétne nám ide tiež o uznávanie kvalifikácií, ďalej podporu fondov súdržnosti, chceme podporovať mobilitu a chceme zabezpečiť stabilné miesta, chceme zakázať prácu na čierno tým, že bude prísnejšia kontrola, čo by potom viedlo k väčším príjmom v rozpočtov rozpočtoch, dumpingové, dumpingové mzdy. Tomu treba zabrániť, čiže dohody na tému minimálnych miest patria do e, rúk e, e, tarifných viednáčov. No a potom ešte otázka, problematika nezamestnanosti mladých. A pre všetky generácie je Európsky investičný pakt. Ide nám o to, aby sme nevytvárali nové dlhy. Až na základe zrealizovaných reforiem v členských štátoch a na základe vyvážen- vyváženosti sa nám podarí dosiahnuť um, požadovaný stav. A tak sa želanie zmení na skutočnosť. Δίνω τώρα το λόγο στον συνάδελφο κύριο Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pekne vám, pán komisár. Konečne sme počuli niečo inteligentné zo strany komisie nebudú tu žiadne, žiadne hospodárske obnovy, ale stratégia, ktorá by mala vytvoriť priestor pre tvorbu pracovnej príležitosti. Ďakujem za túto diskusiu. Pán komisár, vaše oznámenie nepostačuje. Ten problém je príliš veľký na všetky tie opatrenia, ktoré navrhuje komisia. Veľmi stručne, pretože eh, je tu, sú tu ďalší kolegovia, eh, dva, eh, dve vystúpenia. V prvom rade toto oznámenie musí prerušiť tú protirečivosť v, Európs- v verejných politikách Európskej únie. Nemôžete na jednej strane žiadať, aby sa opäť opätovne využívali európske fondy. E, tie štáty už nemajú e, s čím kofinancovať tieto projekty. E, a na druhej strane Európska únia si vynúcuje a tlačí na to, aby sa tieto produkty a tieto peniaze čím skôr investovali. Nemôžeme na druhej strane reformovať trh a spôsobovať deštrukciu sociálnych pozícií na trhu práce. Je dôležité, aby na európskej úrovni existovala záruka pre mladých, európska úroka záruka pre mladých. Títo ľudia čelia takým ťažkostiam, že ani členské štáty nemôžu robiť stovky miliónov miliónov eur sme, urobili, sme venovali v mojej krajine, aby sme zachránili 5 bank a stačilo by 10 krát menej e, miliónov eur na to, aby sme zachránili milióny mladých ľudí a našli pracovné príležitosti. Taká je bohužiaľ matematika. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom bude Marie Harkin, ktorá má jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. E, smerom k hospodárstvu sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest. To je naozaj veľmi inšpirujúci názov a komisár bol inšpirujúci, keď hovoril, že potrebujeme zabezpečiť, aby, sme, aby zamestnanosť a sociálne obavy nezaostávali za hospodárskymi obavami a problémami. Samozrejme, výzva je v tom, aby sa tieto, tieto slova stali realitou a aby naše plány a programy e, dodávali takúto predanú hodnotu. Dôležitý návrh je vytvorenie Európskeho investičného balíka, ktoré by mali e, prijať všetky členské štáty, tak aby dokázali dokázali poskytovať udržateľné pracovné miesta. Tento balíček by vyslal jednoznačný signál občanom a síce, že sa veľmi vážne snažíme vyvážiť súčasné úsporné opatrenia alebo súčasný prístup v oblasti e, úspor e, smerom k Európskemu paktu nových pracovných príležitostí. Viem, že 60 európskych občanov hlasovalo za fiskálnu zmluvu. Robili tak v očakávaní okrem iného aj toho, že príde rast a ďalšie investície. Toto uznesenie e, vyzýva aj k preškoleniu a novým pracovným zručnostiam program. Ako to dokázať na európskej úrovni? To je práve Európsky fond pre prispôsobenie globalizácie. A práve preto vyzývam členské štáty, aby neblokovali jeho pokračovanie, ale práve aby sme pokračovali v spoločnej práci a zabezpečili, že EGF bude prinašať a pridávať k európskej e, pridanej hodnote tým, že bude e, pridávať nové zručnosti redundantným pracovníkom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej vystúpi pani Karima Deli na 1,5 minúty. Vážený pán komisár, Všetci si veľmi dobre uvedomujeme tú istú vec, a síce aká je situácia na trhu s zamestnaním v Európe. Tá situácia je veľmi zlá. Mladí ľudia do 25 rokov e, sú masívne nezamestnaní, ale oni odmietajú, aby boli e, obetanou, obetovou alebo obetnou generáciou e, pán komisár, vo svojom balíčku sa snažíte vytvoriť 17 miliónov pracovných miest do roku 2020, ale my stále búchame iba hlavou o stenu. Máme tu plány úspor, ktoré znižujú zamestnanosť a zraňujú tých najzraniteľnejších spoločností. Takže odpoveď na krízu by mala byť zelená a sociálna transformácia hospodárstva. Potrebujeme zelené pracovné miesta, ktoré nemôžu byť relokalizované. Zároveň potrebujeme inovatívne pracovné miesta, investície do celoživotného vzdelávania, potrebujeme propagovať sociálne hospodárstvo. Zároveň potrebujeme dôstojné pracovné miesta podľa pravidel Medzinárodnej organizácie práce, zlepšovanie pracovných podmienok a zvýšenie minimálnej mzdy tak, aby sme skončili s tým škandálom e, chudoby a sociálneho dumpingu. My máme naozaj k dispozícii nástroje na skoncovanie e, s nezamestnanosťou. Chyba len politická vôľa a toto je vaša zodpovednosť. Ja keď e, sa pozriem na tú prioritu pána Baroza, otázka mladosť, mládeže, e, nezamestnanosti mládeže a tri roky na to, čo máme? Nič, žiaden konkrétny návrh. Teraz je potrebné naozaj konať a to nevyhnutne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Vosovič. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Stratégia 2020 predpokladá, že 70 istej pracovnej skupiny sa zamestná, sa plne zamestná. To by malo prispieť k tomu, že budeme mať konštantný rast tohto dokumentu vyplýva, že 5 miliónov pracovných miest bude mať k dispozícii. Je to ctižiadostivý projekt. Musíme sa dívať na hospodárstvo jednotlivých krajín. Musíme sa pozrieť aj na nárast nezamestnanosti na 10,2 v tomto roku. Vidíme, že máme o 6 miliónov pracovných miest menej. Je to znepokojujúca perspektívam. V mojej krajine, v Poľsku, napríklad bude o pol milióna nezamestnaných viac. Bude to realita. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu obsahuje dôležité ciele. Napríklad podpora zamestnanosti, Ďalej komisiu vyzývame, aby venovala väčšiu pozornosť verejnému obstarávaniu. Treba sa spýtať, že či e, škrtanie týchto prostriedkov nebude viesť ku prehlbovaniu krízy. Pán Tomas Hendel, jedna minúta, prosím. Vážený pán komisár, cením si váš návrh, pokiaľ ide o mzdovú politiku. No ale pokiaľ ide o minimálnu mzdu, no veľmi nesúhlasím a pokiaľ ide o zdravotníctvo, no už tam vám neverím. Ako má vznikať nová práca, keď komisia už e, teraz núti E, krajiny strednej a východnej Európy k tomu, aby znižovali počet svojich zdravotníckých zariadení na polovicu. Pozrieme sa na európsky semester. Ďalej by bolo treba podľa nich redukovať počty zamestnancov v zdravotníctve. To nie je iniciatíva pre novú prácu. Práve naopak, kvôli úsporným opatreniam nielen v Grécku chýbajú prostriedky, a lieky. Ja si myslím, že ten, ktorý e, vymýšľa nové prostriedky, musí sa postarať o e, zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v krízových krajinách. Ďakujem pekne. A ďalšou rečníčkou je pani kolegyňa Danuta Jazloviecká. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené dámy a páni. Príspevok pána Barosa pri prezentácii oznámenia, teda pri vyhlásení komisie o e, smere k oživeniu hospodárstva sprevádzaného tvorbou veľkého počtu pracovných miest. No to mi pripomína výrok, podľa ktorého prácu vytvárajú spotrebitelia. Z toho dôvodu je dôležité, aby sme oživiť externú a internú formu dopytu. Je dôležité, aby sme podporili e, tvorbu nových podnikov. Je dôležité, aby sme sa pozreli na nové formy zamestnaní, pokiaľ ide o práva zamestnancov, vzniká e, veľká priepásť. Je preto dôležité, aby členské štáty, ktoré chcú e, flexibilitu spojiť e, s bezpečnosťou, chcú zachovať príslušné štandardy, tak, aby nevznikali nekompatibilné pracovné podmienky. Treba tiež myslieť na to, že občania, občanov treba zaktivizovať, členské štáty musia reagovať proaktívne na meniace sa hospodárske podmienky. Ďalej sú dôležité problémy mladých ľudí. Dôležité sú investície do, zdravotní, do e, školstva, do vzdelávania, do kvalifikácie Oznámenie Európskej komisie obsahuje veľa e, užitočných návrhov. Ja pevne verím, že komisia príde s e, konkrétnymi legislatívnymi návrhmi. A teraz pani Silvana Rapti na jednu minútu, prosím. Vážený predsedajúci, chcem sa poďakovať. Pán komisár, tento balík je veľmi dobrý, ale zastávam názor, e, že tu sme strátili dva roky. Tu v Európskom parlamente sme naliehali na to, aby sa niečo podniklo. To stráti dva roky. Keď sme strátili dva roky, keď sa to všetko má zrealizovať, no už obávam sa, že to bude príliš neskoro. A druhá téma, trh práce, to musíme vidieť celkom jasne. Totiž um, ekonomická politika je tu proti trhu práce a to musíme brať do úvahy, pretože podľa Eurobarometra je to tak, že kríza roku 2011 nabrala dramatické rozmery. Jeden z piatich Európanov, jeden z dvoch Grékov sa obáva, že príde o prácu. Druhé číslo. 5 z 10 Európanov, 8 z 10 Grékov sa obávajú, že keď prídu o prácu, nedajú už žiadnu inú prácu v priebehu 6 mesiacov. Už toto je realita. A ja vás chcem vyzvať, to je už otázka flexibility, pružnosti, otázka elastických úprav. To sú pravidlá, o ktorých musíme uvažovať nielen v oblasti zamestnanosti, ale aj v oblasti E, prostriedkov, hovoríme aj o konkurencie schopnosti. Musíme to vysvetliť. Konkurencie schopnosť nemôže byť e, témou, ktorá sa týka e, každého členského štátu inou formou. Ide nám predsa o silnú Európsku úniu, silné euro, keď stále počúvame, že mzdy sa majú redukovať, aby sa podpora konkurencieschopnosť, musím odpovedať. Prečo nepovieme napríklad, že v Grécku síce mzdy vzrastajú, a aby sa podporila konkurencieschopnosť v iných krajinách. Ďakujeme, pán Rápty.

postupne odchádzajú podnikať inde do sveta. ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. No a ďalším je Patrik na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Hlavné protirečenie je v tomto výbere. Na jednej strane tu máme rozpočtový dohľad a z redukciu sociálnych a verejných výdavkov, zatiaľ čo e, treba podržať finančné trhy. To znamená, ako keby ste chceli spojiť vodu s ohňom. Toto bráni oživeniu v Európskej únii, pretože bohatstvo neustále klesá. Toto môžeme urobiť len novým rozdelením a prerozdelením bohatstva, spravodlivým odmeňovaním za prácu, e, zlepšením podmienok dôchodku, lepším rozdelením bohatstva, e, snažiť sa e, vytvoriť milióny pracovných miest v Európe prostredníctvom ekologických postupov. Tieto mechanizmy škrtov, ktoré nútia dávať nové E, nové úvery a nové podmienky, ktoré e, by mali podporovať zamestnanosť, e, progres, inováciu v takých oblastiach, ako je vodné hospodárstvo, zdravie, životné prostredie, vzdelávanie, kultúra a tak ďalej. Bez toho nedosiahneme to, čo sľubujete. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom pani Regina Bastos na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, pán komisár. Od roku 2008 Európa stratila viac ako 6 miliónov pracovných postov. V Portugalsku ekonomika utrpela neuveriteľné straty a nezamestnanosť mužov, žien a detí dosahuje historické rekordy e, podľa predpokladov portugalskej banky sa situácia v budúcich dvoch rokoch ešte zhorší. V tomto kontexte podporujeme a vítame iniciatívu nového balíčka o zamestnanosti a vyzývame pána komisára Andora, aby si uvedomil, že je trvať na potrebe rastu. Členské štáty musia skutočne skoncentrovať svoje úsilie na vytváranie pracovných miest krajiny, eh, musia kon- konkretizovať sľuby vytvárania nových zamestnaneckých miest a podporovať nové podniky a nové podnikanie a rovnako by mali podporovať malé a stredné podniky, ktoré udržiavajú pracovné miesta. Je potrebné, aby národné zamestnanecké politiky boli prístupné v takých oblastiach, ktoré majú najväčší potenciál vytvárania pracovných miest, ako je zdravotníctvo, techn- e, informačné technológie, E, informatika a zelená ekonomika. Ako už bolo povedané, je dôležité znížiť priepas medzi e, kvalifikáciou zo vzdelania a e, schopnosťami, ktoré si vyžaduje pracovný trh. Jedno z riešení boja proti nezamestnanosti je mobilita pracujúcich. Takisto je nevyhnutné, aby sa správne využívali štrukturálne fondy na vytváranie pracovných miest a aby sa príslušné portály využívali na vytváranie pracovných miest a najímanie pracovníkov. E, sociálna konverzia musí byť na, skutočne na púze dňa, pretože európske občania očakávajú konkrétne výsledky. Ďakujem pani Bastos a teraz ďalší rečník, pán Kostelo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Pán komisár, jeden a jeden z hlavných signálov írskeho referenda je, že stabilita a rast sú rovnaká stránka mince. E, Írsko potrebuje stabilitu, ale vyslali e, tiež jasný signál e, za agendu rastu. Potrebujeme zelený rast a investícií, a pre skutočné investície a kvalitné pracovné miesta, plán, ktorý bude rešpektovať dôstojnosť zamestnancov, sociálnu spravodlivosť a bude bojovať proti sociálnom dumpingu a chudobe. A plán, ktorý ochráni chudobných zamestnancov ako zamestnancov na čiastočný úvezok a nelegálne zamestnaných alebo zamestnaných na čierno. No a rovnako potrebujeme riešiť investície do e, zeleného hospodárstva, tvorivé, tvorivého priemyslu a financie, ktoré sú k dispozícii pre malé stredné podniky, musia byť chrbtovou kosťou hospodárstva. Potrebujeme plán na boj proti nezamestnanosti a mládeže a rovnako potrebujeme prijať chartu kvality pre stáže, pretože e, až príliš veľa mladých je už na 4. alebo 5. stáži a bez ponuky stabilného pracovného miesta. Vážený pán predseda e, a vážený pán komisár, vítame váš e, návrh a čakáme na jeho realizáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Castelo. No a ako ďalšia dostáva slovo pani Lope Fontane na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. V prvom rade vám chcel poblahoželať, pretože váš návrh je veľmi dôležitý. E, tento e, zamestnanecký balíček je veľmi dôležitou výzvou v tomto ťažkom čase krízy. Musíme sa snažiť dosiahnuť e, ciele stratégie 2020 a vytvárať nové pracovné miesta. Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme zreformovať pracovné trhy, aby boli dynamickejšie a e, inkluzívnejšie. Treba dať pracovníkom e, také vlastnosti, ktoré sú vyžadujú a treba, aby boli odolnejší e, tým postupom ekonomických opatrení a aby udržali vytváranie pracovných miest v obdobiach rastu. Je dôležité podporovať aj prostredníctvom fiškálnych opatrení zamestnanosť. Tí, ktorí pracujú ako nezávislí pracovníci musia mať tiež e, príslušné výhody. Treba zlepšiť situáciu na pracovnom trhe v tých najzraniteľnejších skupinách, ako sú ženy a mladí ľudia a treba bojovať proti e, nedeklarovanej a nelegálnej práci. Vzhľadom na vysokú úroveň nezamestnanosti je čoraz viac prázdnych miest, ktoré nie sú E, obsadené e, adekvátne vzdelaným personálom. Tento priestor treba pokryť, treba lepšie plánovať potrebu schopností a potrieb pracovných trhov a treba podporovať geografickú mobilitu. Je dôležité, aby sme išli smerom k vytváraniu európskeho pracovného trhu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. E, milá kolegyňa, ďalším rečníkom je Pán e, Sergio Gaetano Koferati jednu minútu. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. Nazdávam sa, že máme dva ciele, ktoré sa musíme snažiť spoločne zrealizovať. Poprvé, vytvoriť nový typ práce a samozrejme, treba sa najskôr obrátiť na mladých ľudí. Vieme, že tým najdôležitejším nástrojom je vzdelávanie. Všetko, čo sa investuje do vzdelávania, musí priniesť pozitívne účinky e, na rast a na vytváranie pracovných miest. Ale je tu ďalšia vec, regularizácia nelegálnej práce, alebo tzv. neformálnej práce, ako sa jemne nazýva. To sú pracujúci, ktorí pracujú bez zmluv, sú vykorisťovaní, nemajú, že neuznávajú sa im pracovné ani často občianské práva. Veľmi často sú to ľudia, ktorí pracujú bez pracovného povolenia, bez povolenia na pobyt a to sú naozaj veľmi ťažké podmienky a je to deformácia pracovného trhu. Takže musíme čeliť dvom veciam zároveň. Treba im dať tú istú hodnotu, treba dať ľuďom prácu a treba zlegálniť to, čo existuje a čo nie je legálne. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Konstantinos Pupakis, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. Nezamestnanosť je euro, veľkým európskym problémom a má negatívny dopad na ekonomickú kohéziu a celú EÚ. Vždy sa hovorí, že je potrebné konať. Niektorí európski historici e, to hovoria Európania sa znepokojujú najmä nad nezamestnanosťou. Rast zamestnanosti to je skutočná výzva pred Európou, to je absolútne naliehavá situácia. E, krajné úsporné opatrenia e, sa ne, neukázali ako vhodné. v niektorých krajinách to úplne prepadlo. Grécko, vidíme, že tam je väčšina obyvateľov mimo pracovného trhu. Mladí ľudia e, sú viac ako v 25% nezamestnaní a teraz ľudia sú odsúdení na emigráciu. To je jediné možné riešenie. Zároveň pracovné vzťahy sa zhoršujú e, a prináša to recesiu a chudobu. Takže treba skutočne e, zlepšiť globálne toto pracovné prostredie. Nie je možné, aby ekonomické aby ekonomika si vyžadovala e, uškrtenie spoločnosti, vyžaduje si investície do spoločnosti. Chcem pripomenúť, že členské štáty ako Grécko nechcú byť v žiadnom prípade vylúčení z procedúr, ktoré umožnia dosiahnuť ciele stratégie 2020. Takže my musíme mať takú politiku, ktorá by priniesla ozdravenie ekonómie, a zároveň by za, zachovala rast, vytváranie nových pracovných miest a dôveryhodnosť. A vy to veľmi dobre viete, pán komisár, toto sú veľmi citlivé témy a vy, pán predseda, to tiež veľmi dobre viete, lebo vy ste vždy veľmi blízko k spoločnosti a k jej problémom. Ďakujem. Pán Pupakis. Ďalší rečník. Pani Kinga Gönc, minútu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Nezamestnanosť dosiahla už obrovské rozmery a medzi mládežou hlavne, ale tiež medzi seniormi, ale aj medzi ľuďmi v produktívnom veku, medzi mať- matkami postihnutými. Všade dosahuje nezamestnanosť obrovské rozmery. Chcela by som upozorniť teraz na dve veci. Poprvé, sociálne podniky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, aby sa bojovalo proti následkom a dopadom krízy. No a potrebujeme rámcovú reguláciu na európskej úrovni a nové možnosti podpory. Po druhé, existujúci systém nefunguje optimálne kvalifikácie sa ešte neuznávajú rovnocene, systémy zabezpečenia a poistenia sú príliš komplexné, dôchodky nie sú prenositeľné. No a až doteraz sme nedosiahli voľný pohyb zamestnancov v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom je Heinz Becker na 1,5 minúty. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, európska koncepcia na čelenie súčasným krízam nepozná konsolidáciu európskych financií alebo a pracovn, a, alebo, a, alebo budovanie budovanie pracovného trhu. Tak ako to hovoria niektorí populisti, samozrejme je tu zodpovednosť dosiahnuť obidva ciele, no a vyjadrenie komisie je podľa mňa dôležitým krokom. Vítam to, a vítam, že sa uznáva potenciál zeleného hospodárstva, duálne, no, duálne vzdelávanie, ďalej, že tu je štvormesačná garancia pre mládež, celoživotné vzdelávanie pre starších zamestnancov, ktorí sú čoraz dôležitejší a ďalej posilnené využívanie jednotlivých fondov. No a teraz je dôležité realizovať v reálnom živote tieto opatrenia a to identifikujem zo všetkých vyjadrení komisie a pána komisára. Ale ešte k tomu jednému cieľu predísť vzniku stratené generácie. Áno, to je dôležité, ale to sa podarí len realizáciou generácie spravodlivosti a solidarity. Samozrejme začína to pri riešení najväčších problémov v súčasnosti pracovných miest, ale samozrejme, že k tomu patrí aj znižovanie dlhov nezodpovedných, no a nemôže to ísť jedno na úkor druhého, a treba realizovať všetko a to by malo byť aj cieľom práce parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Becker. No a slovo dostala pani Matera, ktorú tu však nevidím. No a tým začína hneď spontánna časť našej rozpravy. No a slovo dostáva pani Kukovič. Nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nové pracovné miesta sú v našich hlavách, sú v hlavách miliónov mladých, ktorí hľadajú na trhu prácu mnohí z nich nemajú dosť odvahy na to, aby realizovali vlastné nápady a mnohí nevedia, ako to robiť. Pracovné príležitosti mohli nájsť v nejakých podporných službách pre zdravie ľudí, tak ako to povedala komisia, komisár vo, svojej, vo svojom prejave. Skupina mládeže v Slovensku založila, vymyslela aplikáciu pre zrakovo postihnutých pomocou ktorej títo môžu vykonávať každodenné činnosti od myšlienky až po koncového spotrebiteľa. Je to dlhá cesta, vyžaduje si to veľa odvahy, finančných prostriedkov a úloha politikov je túto cestu uľahčiť. Vstup na trh pre ľudí s osobitnými mimoriadnými potrebami je prostriedok úspieť na trhu práce. Ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom je pán Luka Petro. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, všetci sa si zhodneme na tom, že budúcnosť patrí mladým. Bohužiaľ, v Európskej únii mládež je najviac postihnutá situáciou na pracovnom trhu. V niektorých členských štátoch je situácia alarmujúca a je nevyhnutné, okamžite prijať opatrenia na zlepšenie situácie našej mládeže tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. A ja vyzývam členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť tejto kategórii obyvateľstva a aby do budúcich národných strategických plánov začlenili dobre financovaný prístup venovaný boju proti nezamestnanosti mládeže. Musíme využívať programy a politiky spoločenstva na to, aby sme zaistili istú budúcnosť mladým generáciám. Ďakujem pekne. Na slove ďalšia rečnička pani Elizabeth Schröder. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, ja vítam to, že v pakte zamestnanosti máte aj správu Európskeho parlamentu o pracovných miestach. Hovoríte, že v roku 2020 bude existovať o 8 miliónov pracovných miest viac ako dnes. Samozrejme, je to možné, ale na to by musela komisia najskôr vytvoriť e, priemyselno-politický rámec, ktorý by bol dlhodobý. Konkrétne to znamená, že ak nebudeme mať e, smernicu o energetickej účinnosti, e, tak potom nebude existovať e, dopyt po zateplovaní budov a nebudú vznikať v tejto oblasti pracovné miesta. Vy teda musíte so svojimi kolegami sa snažiť o to, aby sa vytvoril tento politicko-priemyselný rámec, pretože inak e, tá vaša prognóza ostane nenaplnená. Ale to si nemôžeme dovoliť v tejto Európskej únii, pretože inak e, by sme stratili dôveryhodnosť ako únia. Teraz dostane slovo Jon Koslovsky. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Myslím, že vytváranie nových pracovných miest je základný prostriedok na riešenie najakutnejších problémov v Európe a tam vlastne patrí chudoba a nezamestnanosť mladých. A toto je jediný spôsob, ako sa vrátiť na cestu rastu. Musíme, musíme investovať do podnikateľov a musíme odstraňovať byrokraciu a legislatívne bariéry, ktoré bránia malým a stredným podnikom v rozvoji. Tento sektor vytvára 70 pracovných miest. Nemáme prepojenie medzi vzdelávacím systémom a pracovnými miestami a trhom práce. Napriek tomu, že máme nezamestnaných, nemáme nové pracovné miesta, ktoré by boli neobsadené. A noví, pardon, mladí ľudia, ktorí sú vysoko vzdelaní, nie sú schopní si zakladať vlastné podniky. Čiže potrebujeme riešenie na všetkých úrovniach, na európskej, národnej aj lokálnej úrovni. Ďakujem. Teraz pani Evelyn Regner. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, mám jednu takú pripomienku po tejto rozprave. Táto téma si zasluhuje, aby táto plenárková miestnosť bola plná. Nezamestnaní ľudia v Európe by si to zaslúžili. V zmluve o EÚ máme náš cieľ zamestnanosti, okrem toho máme rôzne iné predpoklady na to, aby sme sa mohli naozaj seriózne tejto téme venovať. Takže jedna pripomienka z mojej strany. Na poslednej e, plenárke ste sa vyjadrili k nezamestnanosti mladých a to bola veľmi dôležitá vec. Hovorili ste o tom, že je nutné pozerať sa na celkový obraz. Potrebujeme makroekonomickú hospodárskú politiku, ktorá sa orientuje na dopyt, pretože samotní nezamestnaní tento problém nevyriešia. Potrebujeme hospodárskú politiku, ktorá bude taká celková, holistická a musíme e, pamätať v tomto kontexte aj na viacročný finančný rámec a tam musíme nachádzať riešenia pre nezamestnaných. Ďakujem. Teraz sme ukončili procedúru Catch the Eye a slovo dostane komisár Andor. Nech sa páči. Pán komisár. Pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem za túto veľmi bohatú, veľmi bohatú rozpravu, ktorá bola podľa mňa konštruktívna a vyslala komisii konkrétne posolstvo, konkrétny odkaz o tom, ako postupovať. Nepotrebujeme iba dobré dokumenty, ale musíme ich aj implementovať. A na tom presne pracujeme. Pracujeme v rôznych oblastiach, nie iba v oblasti mládeže. Viem, že máte informácie o rôznych opatreniach, ktoré prijímame v politike zamestnanosti. Budúci týždeň sa stretnem s pracovnou skupinou sociálnych partnerov a budem s nimi spolupracovať na rôznych aspektoch tohto balíka pre zamestnanosť. Chcem najskôr zdôrazniť, že Mnohé pripomienky, ktoré hovorili o širšom kontexte tejto politiky, sú veľmi relevantné, pretože tento problém nemôžete oddeliť od celkového hospodárskeho prehľadu. Tretina e, nezamestnaných v niektorých členských štátoch až polovica nezamestnaných vlastne ostali nezamestnaní v dôsledku hospodárskej krízy, takže Musíme pracovať na boji proti hospodárskej kríze a musíme sa v tomto kontexte zaoberať finančným sektorom, verejným e, dlhom a súkromným finančným sektorom. Čím skôr budeme mať riešenia pre túto oblasť, tým to bude lepšie pre makroekonomické prostredie. Ale je taktiež pravda, že aj bez týchto riešení musíme hľadať ešte ďalšie opatrenia priamejšie, aby sme pomohli nezamestnaným. Keď hovoríme o tom širšom kontexte, je dôležité hovoriť aj o investíciách a o reálnej ekonomike. Súhlasím plne s tým, čo povedala pani Harkin o tom, že investície sú veľmi dôležité. A takisto hovorilo sa o priemyselnej politike, spomínali to pán Paška a pani Schröder. Komisia pracuje na posilnenej priemyselnej politike a rozmer ľudského kapitálu priemyselnej politiky je pre nás veľmi dôležitý. A zaoberáme sa aj kapacitou priemyslu regenerovať sa a vytvárať udržateľné pracovné miesta. To je pre nás úplne zásadné. Balíček pre tvorbu pracovných miest by mal byť vnímaný ako súčasť novej ekonomickej paradigmy keď sa pozrieme na mzdy alebo na pravidlo dopytu, vidíme, že to figuruje veľmi často v tomto balíčku pre tvorbu pracovných miest. A takisto aj governance a sociálni partnery sú pre nás veľmi no, dôležití. Myslím si, že sa nám tu otvárajú nové možnosti pôsobiť na všetkých úrovniach na tvorbu pracovných miest a na kvalitné pracovné miesta. Mnohí z vás, nebudem to menovať, ale mnohí z vás dôraznili, aké je dôležité pomáhať mladým ľuďom. Minule sme tu v Štrasburgu hovorili aj v samostatnej diskusii o mladých. Robí sa už veľa v tejto oblasti. Minulý týždeň som bol v Taliansku, kde sa využívajú štrukturálne fondy, veľké prostriedky zo štrukturálnych fondov v prospech mladých ľudí. Napríklad na Sicílii, to je jeden región sa bude investovať pol miliardy eur a to ešte nie je číslo pre celú krajinu. Je to iba jeden z regiónov, kde vlastne situácia je veľmi vážna. V osmých členských štátoch, kde je najvyššia nezamestnanosť mladých, sa pracuje na realokácii financií a pripravujeme záruky pre mládež. Pani Beres e, sa k tomu vyjadrovala, aj iní. A toto sa bude realizovať v úzkej spolupráci s radou do konca roka. Uvidíme, kde bude možné aplikovať konkrétne riešenia, tak aby ten výsledok bol čo najefektívnejší. Do konca tohto roka, tak ako je to v balíku, by sme mali predložiť e, rámec kvality, ku ktorému teraz prebieha konzultácia so všetkými zainteresovanými stranami. Úloha podnikov a mikrofinancovanie, aj to tu zaznelo, spomínali to pán Benien aj pani McIntyre, e, na toto sa často zabúda, to je pravda, ale je to tiež jedno z, z možných riešení. Mladá generácia si možno neuvedomuje, aké existujú príležitosti v niektorých štátoch, napríklad v Taliansku, kde predchádzajúca generácia veľmi úspešne budovala malé a stredné podniky a vlastne má vedomosti o takomto podnikaní a musí sa to preniesť na mladú generáciu. Čiže ide o to, aby sa budoval ten ľudský kapitál a aby sa odovzdávali vedomosti o tom, ako majú fungovať malé podniky a mikropodniky a tieto mikropodniky a malé podniky samozrejme musia mať aj lepší prístup k financiám. Pokiaľ ide o svet podnikania, spomínalo sa tu Spomínali, sú to, spomínali sa tu aj sociálne podniky. Pani Gönc napríklad to zdôraznila v kontexte sociálnej inklúzie. Súhlasím s tým a môžem povedať, že v tejto oblasti robíme pokroky. Spolupracujeme s Michelom Barnierom, ktorý sa vyjadroval na pléne predo mnou. Naše generálne riaditeľstva spolupracujú aj so zástupcami členských štátov. Minulý týždeň sa konal seminár v Bruseli pre zástupcov členských štátov kde sa hovorilo o podpore sociálnych podnikov a celkovo sociálneho hospodárstva. Pretože táto oblasť má kapacitu zapájať alebo má možnosť, schopnosť zapájať ehm, postihnutých ľudí na trhu práce. Všetky tieto opatrenia, či už je to sociálna ekonomika alebo podpora mladých, ehm, všetko si vyžaduje peniaze a nemôžeme sa vyhnúť diskusii o finančných nástrojoch. Hovorí sa neustále o ďalšom MFF a ja si myslím, že by sme sa nemali sústrediť iba na súčasné realokácie, ale mali by sme sa sústrediť aj na bezpečné financovanie finančných nástrojov, ktoré môžu priamo pomáhať občanom. Ide v prvom rade o Európsky sociálny fond, ktorý potrebuje svoj zabezpečený minimálny podiel. Je to uvedené aj v návrhu komisie. A môžem len súhlasiť s pani Harkin, ktorá spomínala Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Bolo by veľmi problematické, keby sme EGF zastavili alebo zrušili. Dúfam, že tento parlament e, ma podporí v tom, aby sme zachránili Európsky globalizačný fond, aby fungovala aj naďalej do budúcnosti. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán komisár. No a dostali sme jedno, jeden návrh uznesenia. No a hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00. No a teraz sa dostávame k ďalšej téme. Správa Janoš Áder nebezpečenstva veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. No a